So. Right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to our... Dobré popoludnie. Vítajte na našej schôdzi výboru pre zahraničné záležitosti. Už je 4 na 4, máme 15 minút časový skos, takže začneme prechádzať k bodu 1, schválenie dnešného programu. Chcem by som povedať, že bod 6 ohľadom viacročného finančného rámca budeme preberať pred bodom 5 na tému Sýria. Pokiaľ nikto nič nenamieta, tak program sa považuje za schválený v tejto podobe. Teraz prechádzame k bodu 2, ohlásenie predsedajúceho. Keď sme písali program, tak neboli žiadne oznámenia. Pokiaľ nechcete nič povedať, tak môžeme prejsť k bodu 3, schválenie zápisnice z poslednej schôdze. 14. septembra sme mali schôdzu. Chce niekto k tomu niečo povedať? Nie. Dobre, takže prechádzame k bodu 4. Informácie ohľadom misie AFET na voľné zhromaždenie OSN 30.31. 31. oktobra 2017 a taktiež misie, spoločné misie AFET a SEDE do Washingtonu. 31. oktobra až 3. novembra. Tá misia na valné zhromaždenie OSN bola to sa to koná pravidelne. Čo sa týka našej návštevy v New Yorku, tam sme hovorili predovšetkým o klimatických zmenách, o e, migrácii, o spolupráci v tejto, oblasti, v tejto otázkach. Tak sme sa stretli s Antoniom Gutierrešom, ktorý je novým e, ktorý je e, generálnym tajomníkom SN, taktiež novým predsedom generálneho zhromaždenia, Miroslavom Lajčákom. Um, Využili sme túto príležitosť, aby sme vyjadrili plnú podporu Európskej únie reformám, ktoré podnikol pán Antonio Gutierrez, ktoré predstavujú novú hybnú silu pre silné OSN. Taktiež sme zopakovali, že OSN hľadá kľúčovú úlohu pri e, podpore účinného multilateralizmu a podpore univerzálnych e, pravidiel a hodnôt. Taktiež sme pozvali pána Miroslava Lajčaka, aby sa dostavil na jednu zo schôdzi AFETu v prvom po roku 2018. Taktiež vo Virginii e, v Norfolku. Taktiež prebehla plodná schôdza. Hovorili sme o implementácii dohody medzi EÚ a NATO, o hybridných hrozbách, o kybernetickej bezpečnosti a mnohých ďalších otázkach. Taktiež sme tam navštívili na základňu alebo základňu amerického námorníctva v Norfolku. Vo Washingtone sa naša delegácia stretla s našimi kolegami v kongrese, kde sme hovorili prirodzene o Iráne po e, nedávnej decertifikácii JCPOA, e ale taktiež o širších, e, širkom kontexte v súvislosti s, s vzťahmi medzi našimi krajinami a taktiež sme hovorili o súčasnej bezpečnostnej situácii Hovorili sme o západnom Balkáne a o transatlantickej spolupráci v oblasti bezpečnosti. Takže to bola stručná informácia o týchto misií. A teraz odozdám slovo kolegom, ako prvý bude hovoriť pán Panzeri, ktorý je pod predsedom výboru druhá. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s vami v tom, že sme mali časť eh, tejto návštevy tejto služobnej cesty výberov AFED a druhá na valnom zanoždeniu OSN, ktorá bola veľmi zaujímavá. Mali sme takisto veľmi dobrú spoluprácu, ktorá umožnila, aby sme do hĺbky sa tejto témy venovali v téme migrácie, ale takisto aj ľudských práv. Tak ako ste to už zdôraznili, mnohé z týchto návštev, mnoho z týchto stretnutí sa zamerali hlavne na tému reformy OSN a hlavne pokiaľ ide o vnútornú reorganizáciu, ktorá je naozaj teraz zásadná. Takisto aj pokiaľ ide o fungovanie celej tejto štruktúry, aby sme zabezpečili flexibilnejšie fungovanie, pretože politiky sa neustále rozširujú a takisto máme aj na medzinárodnej úrovni stále zvyšovanie rôznych tém rizikových pokiaľ ide o Vysokého komisára a Vysoký komisariat pre ľudské práva v rámci OSN. Myslím, že by sme mali zdôrazniť niekoľko základných tém, ktoré sme sa venovali počas pracovných návštev. Pokiaľ ide o tieto naše diskusie, vyvstalo z nich, že máme tri zásadné piliere ktoré zabezpečujú fungovanie OSN v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o rozvoj, politika mieru a ľudské práva. Toto sú tie tri základné piliery na základe požiadavok, ktoré sme predložili, pokiaľ ide o financovanie, ktoré bolo schválené práve financovanie tohto tretieho piliera. Tam bolo toto navýšené o 3 Zdá sa, že to bude lepšie povedané taký pilierik skôr ako pilier, hlavne pokiaľ ide o tie finančné zdroje v rámci mm, mašinérie OSN. Myslím, že všetci si uvedomujú, že potrebujeme investovať ešte do tohto sektora, že je potrebné, ak to bude možné, každý rok stanoviť e, protokol medzi našim podvýborom pre ľudské práva s Vysokým komisariátom OSN v New York ohľadom aktuálneho stavu v rámci ľudských práv a takisto pokiaľ ide o výhliadky v tejto oblasti. A myslím si, že takáto každoročná schôdza, takéto stretnutie môže byť veľmi zásadným prvkom, ktoré môže vytvoriť oveľa lepšie podmienky práve pre podporu ľudských práv na medzinárodnej úrovni v budúcnosti. Preto je potrebné z európskeho hľadiska k tomu takisto prispieť. Takže ja sa domnievam a zdôrazňujem veľmi dobrú spoluprácu medzi AFETom a druhá. Bolo to veľmi zaujímavá návšteva ktorej výsledkom bolo určite pozitívny prínos pre našu prácu. Ďakujem. Grazie. We now come... Takže ďakujem. Teraz prechádzame k rečníkom za politické skupiny. Ako prvý bude hovoriť Michal Gála. Ďakujem. Alebo, prepašte iba chvíľočku, najprv New York a potom Washington, možno to bude lepšie? Dobre, takže prepačte, pán Gáler. Kto by sa chcel vyjadriť k New Yorku? Prosím, Eugen Freund veľmi stručne. Bolo to veľmi konštruktívna schôdza, ktorá tam prebehla, pretože keď na mňa urobil, urobila veľký dojem naša diskusia s Jeffrey Feldmanom, ktorý je zástupcom tajomníka pre politické otázky. Hovorili sme o takmer každej otázke, s ktorou my sa tu zaoberáme v rámci výboru AFED od Ukrajiny, Sýrie, Líbie, bol som prekvapený, keď, bez toho, že by som ho citoval, keď som počul, že je optimistickejší než my, čo sa týka Líbie, čo sa týka Balkánov, Bosna a Hercegovina, to pre neho je v tejto oblasti najväčší problém a myslím si, že my máme rovnaký názor. Takže je tam ešte veľa čo robiť. Taktiež na Ukrajine, predovšetkým, predovšetkým čo sa týka nedávnych udalostí, napríklad čo sa týka toho, čo podal Rusko, že by sme to tam pustili mierotvorné sily, ale ešte sa to nevyriešilo, či sa to teraz stane alebo nie. Čo týka Jemenu, tam sa mi zdalo zaujímavé to, čo povedal, že Saudov, Saudovia by chceli tam tú vonu ukončiť. No nám sa to zatiaľ tak nezdá, ale no, vidíme, že teda má lepšie správy, než máme my. A to je asi to, čo pre mňa bolo najzajímavejšie na celé tejto diskusii. Predovšetkým samozrejme to stretnutie s generálnym tajomníkom, kde Ako ste povedali, generál tajomník povedal, že považuje EÚ za najdôležitejší faktor v tomto rozdrobenom svete a že tu máme najväčšiu stabilitu. A toto si myslím, že je určite pre nás dobré. Ďakujem, Eugen Freund. A teraz e, Jo Leinen, tiež v New Yorku. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem sa pripojiť tomu, čo povedal Eugen Front, za to, čo povedal. V New Yorku sme si všimli, nakoľko je pre OSN dôležitá EÚ. Máme teraz časy ehm, nestability, máme novú americkú vládu, rôzne škrty, taktiež e, procesy vystúpenia, odstúpenia rôznych organizácií a OSN potrebuje podporu a sú vďační, že EÚ je pilierom tejto podpory. Taktiež sme v rámci viacerých rozhovoru zistili, že Čína aj v rámci OSN posilnila, je tam lepšie aj organizovaná, napríklad v rámci rôznych mierových misií, taktiež finančne. To samozrejme vítame. OSN nepotrebuje len podporu, ale potrebuje aj reformu. Ja som bol dosť otrasený tým, Ja som hovoril s tromi ľuďmi, ktorí sú odpovední za eh, nejaké fondy a, a to, že sa tam a oni povedali, že sa do OSN vplížila nedôvera tým, tých, ktorí sú hore, voči tým, ktorí sú dole a naopak jedných voči druhým. Sú tam interné problémy, ktoré chce generálny tajomník prekonať prostredníctvom svojich reformných návrhov. Takže určite mu prajeme pritom veľa šťastia. A povedal aj to, že valné zhromaždenie musí spolupracovať, pretože sú tam nejaké tábory, ktoré sú nezmieriteľné, stoja jeden proti druhému. Takže môžem len dúfať, že členským štátom sa dostane toto posolstvo, pretože takýmto spôsobom OSN nemôže ešte 5 alebo 10 rokov fungovať. Vidím, že sú, to, to tam skutočne konflikty, to treba riešiť a je treba začať rôzne nové programy. Čo týka nových programov, tam e, Achim Steina, ktorý riadi UNDP, na mňa robil veľký dojem. Možno ho poznáte e, z programu pre environmentálne otázky. Má jasnú predstavu hľadom toho, ako aj s malými prostriedkami môžeme robiť účinnú rozvojovú prácu v Afrike alebo v iných krajinách. A jeden aspekt, ktorý by sme tu taktiež mali spomenúť, že OSN samozrejme nemôže urobiť všetko a že regionálni aktéry musia byť aktívnejší. A pretože všetko sa týka Sahelu a subsahelského regiónu, priamo ehm, sa tam menovala Africká únia a Európska únia. Takže len takto bude možné. A taktiež by som ešte chcela povedať, že rok 2018 je rokom Európy v OSN. Máme 5 krajín bez v Rade bezpečnosti. To ešte predtým nikdy nebolo. Taktiež máme e, predsedu e, valného zhromaždenia a e, samozrejme generálneho tajomníka. Takže by sme sa mali pozrieť, čo by sme mohli urobiť, čím by sme mohli prispieť, pomôcť do budúceho roka. Ďakujeme. Ešte niekto sa chce vyjadriť v New Yorku? Helmut Scholz v New Yorku ešte. Ďakujem. Ešte by som chcela veľmi poďakovať za tie stručné informácie mojich kolegov. Myslím si, že je pravda, že by sme mali sledovať zblízka prácu v rámci OSN. Už nebudem mať ďalšiu možnosť sa tam tak skoro zase dostať ja som tam teraz sám nebol a mám e, pár otázok možno, po ktorých by sa potom mohli všetci vyjadriť, kto bude mať teraz záujem. Hovorili ste o tom, že je potrebná reforma e, celého toho systému. Myslím si, že všetci si uvedomujeme, že pokiaľ nedôjde k štruktúrálnym zmenám v svetovom spoločenstve, pokiaľ nebudeme v tomto agitovať, tak nás môže očakávať problematická e, budúcnosť medzinárodnej politike. A preto je tu otázka, a toto kladiem otázku, otázku kolegom, ktorí sa tomuto venujú, ako môžeme lepšie dostať demokraciu do národných parlamentov, do občanskej spoločnosti, miestnym aktérom, tak aby sme podporovali takýto demokratickejší systém, aby sme tu netvrdili, že to nie je možné, že sa nikam nedostaneme. A druhá vec, nakoľko problematika utečencov ktorá hrá veľmi dôležitú úlohu v EÚ a taktiež nakoľko sa to odzrkadlo v rámci rozhovorov v New Yorku s našimi partnermi. Dobre, chce sa ešte niekto prihlásiť o slovo k téme New York? Dobre, <clears throat> takže toto teraz uzavrieme. Máme tu teda reformu a naše stanovisko. Andrej Kovačev, ktorý je spravodajcom, tu bohužiaľ nie je, alebo, dobre, on je našim spravodajcom, a teraz vo svojej poslednej správe spoločne s tými spravodajcami spísal konkrétne návrhy ohľadom reformy OSN. No a druhá vec, tá migračná politika. Toto samozrejme bolo dôležité aj v rámci našich rozhovorov. Bolo by nás prekvapilo, pokiaľ by sa to nebolo tak stalo a taktiež za chvíľu sme o tom hovorili. Chcete ešte niečo povedať k téme demokratizácia OSN? Áno, takže OSN sa zaoberá príliš samo sebou. Táto reforma, tam sa to točí dokola v rámci inštitúcií OSN toto ich zamestnáva. Takže to je taká vnútorná reforma. To, čom hovorí Helmut Scholz, to je, tá, či je šanca, že príde nová dynamika zvonku. Ja som v New Yorku aj sám osobne zistil, že toto je veľký e, problém reformovať OSN, ale myslím si, že svetová verejnosť občansk, verejná občanská spoločnosť a taktiež e, štátne parlamenty by mali venovať väčšiu pozornosť OSN. Pretože máme len jedno OSN, nemáme nejaké druhé ešte. Napriek tomu, že sú problémy s týmto našim OSN, ale nemôžeme ho nahradiť ničím iným. Nemôžeme si ho vymyslieť, nakresliť. Máme len toto jedno OSN a myslím si, že toto skôr tú E, tak toto robíme my ako druhá AFE, ďalšie výbory. Sme aktívni, ešte by sme mali zintenzívniť našu prácu. Achim Steiner povedal, že máme teraz jubileum 75 rokov existencie OSN, takže určite um, sa niečo uh, nachystá. No a potom tento nový reformný balíček bude znamenať buď nový život, alebo koniec pre Antonia Gutyriša. No a uvidí sa teda, ako to bude vyzerať. Ešte k ďalším aspektom. Ja som povedal na začiatok, že predseda 20, 72. valno Miroslava Lajčáka e, sme pozvali na schôdzu e, AFETu do roku 2018, aby sme o tom s ním diskutovali. Ja chcem povedať to, čo povedal Jo Leinen. Samozrejme, my teraz ako Eh, Európska únia máme veľkú príležitosť, pretože máme eh, predsedu General Assembly aj eh, generálneho tajomníka aj pečlenú Rady bezpečnosti, takže skutočne veľká prítomnosť Európskej únie v OSN. Antonio Guterres to taktiež jasne povedal, že nás považuje za na svojho najdôležitejšieho spojenca pri presadzovaní svojich reforiem. Teraz Eugen Freund. Iba doplnková vec k tomu e, k problému, o čom hovoril pán Scholz. Samozrejme sme o tom hovorili stále, takmer na každej schôdzi a myslím si, že najvýraznejšie to bolo v rozhovore s pánom Lajčákom, ktorý okrem iného povedal, že mm, budeme sa snažiť ten problém dostať pod kontrolu. Nepovedal vyriešiť ho, ale dostať pod kontrolu. To je samozrejme veľký rozdiel, tá formulácia. Ale samozrejme je to pokus vyriešiť problematiku, ktorá sa nás týka do veľkej miery všetkých, samozrejme a povedal, že rozhodne nepripada do úvahy zlyhať. Failure is not an option. Nesmieme zlyhať. A je jasné, že toto si myslíme my všetci. Ďakujem. Začneme teraz hovoriť o Washingtone. Michael Galler, Západ. Ďakujem. Takže retrospektívne by som chcel tieto. k tejto návšteve povedať, že s tým najvyšším sme sa nestretli, ale napriek tomu to bola veľmi konštruktívna, plodná, úspešná návšteva v tom zmysle, že sa týka väčšiny tém, tak sme zistili, že máme spoločné stanoviská. A čo týka Iránu, tam sme jasne e, teda diskutovali s National Security Council, s Pentagonom, s ďalšími a jasne sme povedali, že očakávame, že aj USA naďalej bude rešpektovať tú jadrovú dohodu, ktorá bola uzavretá s Iránom. A čo týka tých ďalších otázok, ktoré ktorý sa to netýka, ľudské práva e, v Iráne, e, či sa budú akti- e, či budú aktívni v Jemene a tak ďalej, tak toto musíme riešiť najlepšie v spolupráci s USA a samozrejme o tom viesť rozhovory s Iránom. A to je týka republikánov, s ktorými sme sa stretli, tak tí neboli úplne 100%, na 100% proti tejto dohode. Myslí si, že je zlá, že tá dohoda je zlá, ale som mal taký dojem, že, že si väčšina z nich tak skôr myslí, že je lepšie mať aspoň takúto dohodu a môcť ich takýmto spôsobom trochu kontrolovať. Ja si myslím, že bolo taktiež dobré, že napríklad som počul, že povedali, že je dobre, že Európska únia teraz začína byť aktívna v oblasti obrany a bezpečnosti, takže oni nás podporujú. No myslím si, že toto je pozitívny výsledok, ktorý sa tam jasne ukázal a že sa ukazuje, že sme všetci na spoločnej ceste, že vlastne EÚ týmto posilní aj na to, keď budeme všetci spolupracovať. Taktiež, čo týka Severnej Koreji, tam som mal dojem, že v USA by hlavne uprednostnili nejaké diplomatické riešenie a vysvetlili nám, že pokiaľ prezident používa tvrdé slova, tak to je niečo, čo ukazuje určitý účinok na Kim Jong-una. Viac, než keby sa pridržiaval nejakých diplomatických klauzulí. Takže v Pentagone oni nám povedali, a to si myslím, že to celkom významné, povedali, že oni sú poslední, ktorí by chceli vojnu. We are the last ones who want war. Povedali nám to taktiež teda na eh, ministerstve obrany. Myslím si, že toto je veľmi konštruktívny postoj, že dávajú prednosť diplomácii. Takže to je asi všetko k týmto trom hlavným témam, o ktorých sme tam hovorili. Ďakujeme. Knut Fleckenstein pán predseda. Nechcem zase opakovať všetko to, čo povedal Michael Gáler, môžem s tým len súhlasiť. Hovorili sme o širokej škále problémov, predovšetkým na ministerstve vnútra. Hovorili sme o e, Turecku, o e, Perskom zálive a tak ďalej. Myslím si, že sme tam mali dobrú výmenu názorov a že, pardon, na ministerstve zahraničných vecí a že určite americká strana bola dobre pripravená. Taktiež Treba povedať, že Američania skutočne sú veľmi odhodlaní a aj u nás medzi jednotlivými politickými skupinami sme zaujali rôzne stanoviská, ale nad mnohými veciami sme sa zhodli, takže nepoperli sme, že tam problémy, ktoré treba riešiť z rôznych politických skupín, kolegovia, EKR, GUE a tak ďalej, ale vo všeobecnosti sme boli všetci toho názoru, že nesmieme poškodiť túto dohodu s Iránom. Trochu som si neistý, čo týka republikánov, že mali rôzne formulky, ktoré používali. Poprvé, áno, ale prezident to nechce a preto nie je jasné, či nakoniec budeme rešpektovať tú dohodu, ale prevažne tá cesta, ktorú sme razili my, napriek tomu, že to trochu ilúzia, že by prišli nejaké nové rokovania, nové protokoly k tej dohode, ktoré by ju vylepšili. No ale nikto nespochybnil, to je dôležité, že Irán tie úlohy, ktoré sú stanovené v dohode, že v podstate na 100% a dokonale plní. A na záver chcem poďakovať sekretariátu a kolegom, za dobre pripravenú cestu predovšetkým, teda sekretariádu, pretože s tým mali obrovské množstvo práce a nakoniec to vyšlo. A chcel by som ešte hovoriť opatrne o jednej téme. Možno, že by sa tým malo zaoberať ešte aj rozšírne predsedníctvo. Mnohí ľudia cestujú do USA, a to je dobré, ale potrebujeme tam totiž veľa kontaktov, veľa dobrých kontaktov, ale musíme nájsť spôsob, ako si to lepšie medzi sebou dohodnúť a lepšie medzi sebou skoordinovať. Naša cesta bola dobrá, užitočná, bola, mohla byť ešte lepšia, pokiaľ by sme sa medzi sebou lepšie skoordinovali a preto by sme mohli sa nad tým ešte zamyslieť v rámci rozšíreného predsedníctva. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujeme kolega Fleckenstein a teraz Samozrejme, toto tomu ešte vrátime v rámci rušeného predsedníctva. Chce sa ešte niečo, niekto prihlásiť z účastníkov misie? Nie, takže by som chcel informovať celý výbor, že ja včera som mal príležitosť sa stretnúť s vysokou predstaviteľkou, a pardon, telefonoval som s pani Mogherini, a taktiež sme sa podielali o svoje dojmy z Washingtonu. Ja, ona tam tento týždeň tiež bola, hovorila tam o téme Irán, okrem iného s viceprezidentom Mike Penceom. A ja mám ten dojem, že reakcia Američanov bola skôr taká pozitívna, ukázali pochopenie pre naše stanovisko a taktiež vysoká predsednička bola skutočne rada, že sa ukázala taká jednotnosť našich jednotlivých politických skupín od EKR až po GUE, to sa nestáva často. No a v mnohých politických oblastiach, ako napríklad otázka Iránu a tak ďalej, tak e, tam samozrejme je súhlasí s tým, že to sú dôležité veci. No a teraz vysokou predstaviteľkou som to prediskutovala, poprial som jej veľa sa pri ďalšej práci. Pokiaľ už sa nikto nechce prihlásiť o slovo ešte o Eugen Freund, ja nechcem budiť dojem, že, čo týka New Yorku, že sme neboli spokojní s našou cestou, pretože o tom nikto nehovoril, preto ja to ešte poviem ešte osobitne, že sme boli veľmi spokojní s prípravou aj s celou tou cestou. Skutočne veľmi, veľmi spokojní, takže chcem ešte za to poďakovať. Ďakujem za túto priateľskú chválu a kolegom to takto odovzdáme kolegom z výboru SEDEAJ druhá. Myslím si, že toto platí pre všetkých účastníkov. Dobre, takže pokiaľ sa nikto ďalší už nehlási o slovo, dostávame sa k tomu eh, bodu 6, ktorý je novým bodom programu 5. Kolegovia, teraz budeme mať rozpravu o návrhu stanoviska o príprave na viacročný finančný rámec v po roku 2020 v súčinnosti s výborom pre rozpočet. Parlament mieni financovať externé politiky EÚ, aktivity, e, čo sa týka rozšírenia únie a dostane slovo náš spravodajca, pán Pancieri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o tento návrh stanoviska, výbor AFET bude musieť e, predložiť e, usmernenia výboru pre rozpočet, pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec po roku 2020. Veľmi dobre vieme, ako je to veľmi obťažná téma. Vieme si predstaviť tie veľké výzvy, ktoré Európska, ktorým Európska únia bude musieť čeliť po roku 2020. Takže chcel by som povedať, že dúfam, že po roku 2020 Európska únia takisto pristúpi k veľkým témam, rovnocene tak ako aj k malým témam, ich riešeniu. Veľmi dôležité je zdôrazniť tri základné body. V prvom rade <clears throat> financie, ktoré sú venované vonkajším činnostiam, aby sme zabezpečili spoločnú zahraničnú politiku, aby fungovala už zásadným spôsobom pre celú EÚ je treba viacej investovať do rozvojovej pomoci, preto by sme mohli šíriť a podporovať ľudské práva, takisto aj právny štát, aby sme mohli čeliť bezpečnostným rizikám, takisto teroristickým nebezpečenstvám a tiež prírodným katastrofám, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami tiež ďalším výzvam, ktoré sú úzko spojené so všetkými týmito témami. Po druhé je, byť, je, je, je dôležité byť oveľa flexibilnejšími. Pokiaľ ide o ďalšie finančné zdroje, ktoré budeme potrebovať, e, e, zabezpečiť pre nepredvídané udalosti, bez toho by sme redukovali ďalšie fondy. A po tretie, pokiaľ ide o peňažné prostriedky, tak ako sú treba stanovené či pre Turecko alebo Africký roh. Ja bojujem za to, aby tieto fondy neboli financované cez znižovanie prostriedkov na iné ciele, na aktivity, ale aby sme neustále sa snažili hm, hm, monitorovať rozpočet jeho využívanie zo strany Európskeho parlamentu. E, preto je dôležité, aby sme zabezpečili predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Chcem vyzvať všetky politické skupiny do 11. hodiny 19. novembra, aby mi predložili všetky svoje pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pán Pancieri. A teraz prichádzame k tieňovým spravodajcom. Kristian Preda má dnes do poludnia Poprosila by som prečítal jeho príspevok, veľmi rád to urobím. Kristian Preda píše. Predovšetkým by som rád vyjadril polutovanie, že nebudem môcť sa zúčastniť na prvej diskusii o budúcom VFR. Je to dôležitá téma budúcich rokovaní. Súčasný VFR ukázal svoje hranice, najmä v oblasti externých vzťahov rozličné krízy, ktorým sme čelili. E, nepodarilo sa prideliť na nedostatočné zdroje po roku 2014 a až do roku 2020 bol tu taký rámec, kde mechanizmy flexibility neboli dostatočne flexibilné. Myslím si, že treba vyslať nové signály a posolstva a pán Antonio Pancieri má na to podobný názor, ako ja som tomu veľmi rád. Čo sa týka e, uznesenia o krízach v našom susedstve, prípadne politických ambícií, mali by sme k tomu prispieť aj finančnými prostriedkami pretože sa to často týka dimenzie obrannej politiky. Je to pridaná hodnota pre Európanov, ktoré, ktorí nevedia vyriešiť veci, niektoré na úrovni štátov a treba ich vyriešiť na európskej úrovni, keď skombinujeme zdroje, prispejeme k mierovému životu našich občanov. Berúc do úvahy súčasné diskusie o rozpočte a rozličných finančných nástrojoch, vidíme jasne túto európsku pridanú hodnotu, máme tu argumenty na zvýšenie okruhu 4 v rozpočte. Treba nastoliť rovnováhu medzi predpovedateľnosťou a flexibilitou rozpočtu, aby počas 7 rokov, keď sa objaví niečo nepredvidateľné, aby sme mohli reagovať. E, kríza utečencov zaťažila európsky rozpočet, mnohé politiky boli ovplyvnené touto krízou. Nemáme tu systémovú e, krízovú rezervu, na ktorú by sme sa však mohli spoliehať. Počiarkujem dôležitosť toho, že treba udržať jednotnosť európskeho rozpočtu a využívať tak, takisto e, rôzne iné finančné prostriedky. Keď predložím pozmeňujúce návrhy, tieto sa hlavne zamerajú na tieto tri posolstva, ktoré som e, sformuloval a spolu s ďalšími sa nám dúfam podarí e, vytvoriť silné posolstvo do budúcich rokovaní Kristian Preda. A teraz prichádzame ku skupine GUNGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Ako viete, tak máme dosť veľa zásadných rozdielov v názoroch, čo sa týka smerovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a no, jej úlohu vidíme predovšetkým v civilnej oblasti, napríklad sa týka boja proti chudobe, humanitárnej pomoci a tak ďalej. Chceli by sme mať len diplomáciu a civilnú e, politiku tejto oblasti bezpečnostnej, čo týka toho nového programu pre, e, pro, pre projekty zbrojenia, výskum zbrojenia, tak tu toto je príliš vzdialené od mierovej civilnej politiky. Pán Panzeri, myslím si, že sú tu dôležitejšie témy ako napríklad klimatické zmeny a tak ďalej. No a vy tu hovoríte o napríklad politike európskeho susedstva, tam používate slovo renewed, obnovený. Ale toto nie je, alebo neobsahuje to, čo my považujeme za niečo nové, na nové, za nové stvárnenie. Takže hovorí sa tu o novom smerovaní, ale nám to tam chýba, pretože sú tam mnohé problémy, ako napríklad porušovanie ľudských práv, nedostatočný rozvoj a my si myslíme, že e, toto je aj v podstate dôsledok európskej zahraničnej politiky a európskej politiky v e, susedstve. No a napríklad je tu ďalej e, polnohospodárstva a tak ďalej ale mm, my sa nesnažíme naše susedstvo stabilizovať, ale tam prispiame k militarizácii. Ďalej, bod 4 stanoviska, ten podporujeme napriek tomu, že čo sa týka trastového fondu, tam máme kritické stanovisko a odmietame to, ale napriek tomu sa pri, sa teda pripájame k výzve o väčšiu parlamentnú kontrolu nad Trust fondom. Ďakujem pani Lözing. Skupina FDD, pán Castaldo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vám poďakovať. Chcem poďakovať kolegovi Páncerovi za túto úžasnú prácu ohľadom návrhu stanoviska. My vítame dôležitosť holistického prístupu v rámci tohto stanoviska, ktoré by malo viesť kroky Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o nástroje flexibility pre mobilizáciu e, prostriedkov práve pri naliehavých situáciách. Tak ako to povedal už spravodajca, toto by nemalo byť na úkor dlhodobých cieľov v rámci týchto rôznych e, špecifických politík. Takisto vítame podporu nárastu finančných prostriedkov do rôznych fondov, aby sme mohli čeliť globálnym výzvam v rámci politiky susedstva, nástroj ENI a takisto je dôležité navýšenie e, pre e, prostriedkov pre dobrú správu veci verejne, takisto ochranu ľudských práv a takisto pokiaľ ide aj o trust funds a pokiaľ ide o uh, dohodu EÚ a Turecko. Toto je dohoda, ku ktorej sme vždy boli veľmi zdrž, zdržanliví, nie sme moc za, ale naše stanovisko sa musí zosúľadiť so stanoviskom Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o bod 5 a konkrétne rôzne prostriedky, pokiaľ ide o stredné Um, Blízky a Stredný východ, všetky tie výzvy, ktoré sa týkajú migrácie, toto sú tiež dôležité témy. A nakoniec e, nástroje, ktoré sa týkajú predstupových e, rokovaní. Turecko v prvom rade, aj keď vzhľadom na nedávny vývoj e, situácie v tomto, v tejto krajine je, musíme byť opatrní a bolo by potrebné teda, aby sme sa venovali aj nárastu finančných prostriedkov v rámci predavstupových nástrojov, ako je treba sa Montenegro, čiže Čierna hora a ďalšie, ktoré sú veľmi dôležité. Takže ešte raz chcem poďakovať a, a myslím si, že a, e, výsledkom bol naozaj e, veľmi úspešný konsenzus. Ďakujem. Mr. Castaldo. Ďakujem, pán Castaldo. Ešte tu máme dvoch rečníkov, jedného za EPP a jedného za e FDD, Eduard Kukar za EFDD. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Stručne vítam návrh stanoviska pána Panciariho. Je to veľmi dobrý dokument už teraz, výborný základ na to, aby vznikol veľmi efektívny dokument. Je dôležité, aby sme vytýčili priority na, nasledujúce, na nasledujúci VFR hneď od začiatku. Apel na zvýšenie finančných prostriedkov vítam, takisto e, intenzívnejší mechanizmus flexibility na súvisiace nástroje. Je jasné, že s výzvami, ktorým čelíme a ambície, ktoré máme v externých aktivitách, za tieto budeme musieť zapojovať za ich financovanie v nástrojoch externých aktivít. S týmto súvisí dohľad Európskeho parlamentu. Súhlasím s tým, že by sme nemali presúvať existujúce finančné zdroje len kvôli politikárčeniu. Mali by sme sa sústrediť na ich dopad a efektívnosť pri riešení špecifických politických cieľov. Tieto nástroje musia byť veľmi dobre nastavené presne na výzvy, ktoré nás čakajú, či už na globálnej úrovni, ale najmä v našom susedstve alebo v krajinách e, predvstupových alebo krajinách, ktoré mienia vstúpiť do EÚ. Naše politické ciele idú ruka v ruke s týmito finančnými nástrojmi. To by najmä malo platiť v politicky citlivých oblastiach, ako sa to už spomínalo, susedstvo a prístupové krajiny. Ďakujeme Edward Kukan a napokon James Carver. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi mm, vás neprekvapí, že som už dlho v európskej politike a neľahko sa mi hovoria nasledujúce veci, čo sa týka rozpočtu. Asi to bude veľmi ťažké pre ľudí z mojej krajiny. Pravdepodobne nezostaneme v EÚ, dokonca aj keď bude druhé referendum o Brexite, pretože sme sa dostali do procesu stále sa zintenzívňujúcej spolupráce v Únii. To pravdepodobne Británia nebude schopná prijať, bo je to veľmi pre nás ťažké, takisto veci súvisiace s eurom. A to je práve to, o čom nikto nehovorí, hoci o tom všetci vedia. Britský príspevok do rozpočtu EÚ bude chýbať, pretože tie peniaze tam jednoducho nebudú. V roku 2020 bude moja krajina mimo EÚ a kvótu rozpočtu si berie so sebou príslušnú. Myslíme že treba dať peniaze tam, kde ich je treba, ale také peniaze, ktoré máme, treba podeliť ten koláč tak, aby to bolo najférovejšie, rešpektuje členské štáty EU, alebo treba teda zvýšiť financovanie, aby sa tá diera zaplatala po odchode Británie. Želám vám všetko najlepšie. Ďakujem. Ďakujeme pán James Carver. Máme tu ešte jedného, ma, jedného ročníka. Nech sa páči, máte slovo. Pán Šafauze. Dobrý deň, pán predseda. Ja mám niekoľko poznámok. Chcel by som najprv zdôrazniť účinnosť, pokiaľ ide o podporu rozvoja. Mohol som skonštatovať v tejto oblasti, že viaceré krajiny a Európska únia v tejto oblasti zabezpečujú svoju úlohu, ktorej Iné krajiny sa nevenujú alebo nemôžu sa aj venovať. Takže myslím si, že všetko, čo ide týmto smerom, hlavne pokiaľ ide o fond pre dlhodobé investície a takisto je to všetko, čo môže umožniť podporu alebo rozvoj toho, aby e, aktivity hlavne v Afrike sa rozvíjali naďalej. Toto ide tým správnym smerom. Naopak si myslím, že všetko to, čo sa týka e, nástrojov rozširovania v tej dobe, kedy my sami nevieme, a kde, v akom bode sa nachádzame v rámci EÚ, to by bolo trošku asi možno krokom bok a mali by sme sa najprv venovať tomu, aby sme zabezpečili všetky naše aktivity, aby boli účinné, hlavne pokiaľ ide o politiku rozširovania. Myslím si, že toto sú dva rôzne názory. Na jednej strane tu máme účinnosť alebo efektivitu, pokiaľ ide o, o politiku rozvoja, kde Európska únia môže spoločne s iným štátom spoločne zareagovať. A potom tu máme politiku rozširovania, ktorá v e, súčasnom stave veci sa mi zdá byť, ako by som to len povedal, mimo mimo toho kontextu reality, kde Európska únia musí zareagovať, pretože je konfrontovaná s určitými výzvami, ktoré už vôbec nejdú ruka v ruke s tým, čo sme schopní flexibilne urobiť v rámci politiky rozširovania. Thank you. Ďakujem vám. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Je to jasné, že tomu tak nie je, teda čo sa týka harmonogramu, predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 23. novembra do 11. hodiny, hlasovanie v AFETE 20. 2. alebo 3. januára 2018 a hlasovanie 20, 22. februára. Pán Pancieri, vy ste ešte chceli sa vyjadriť? Nevidel som vás, prepačte. Áno, len tak e, stručne chcem všetkým poďakovať, ktorí sa vyjadrili, všetkým kolegom. Určite nájdeme spôsob, ako budeme môcť spoločne ďalej spolupracovať. Pokiaľ ide o tie deadliny, chcem vám ich pripomenúť, aby ste na ne nezabudli a chcem len pritiahnuť e, kolegovi, e, pozornosť pána kolegu Lezinga. Možno, že tie slova v Taliansku úplne vždy nevyjadrujú tie bilaterálne vzťahy, keď hovoríme o obnovenie v alebo obnoviteľný, pokiaľ ide o adjektívom, tak to môže byť len akési zopakovanie toho, čo chceme povedať a opätovne zdôrazniť, obnoviť tú politiku, ako keby to nebolo niečo nové, ale niečo, čo je už zastaralé a je potrebné ho obnoviť reformovať. Takže možno len tak etymologicky, možno, že nefunguje táto, tento výraz, toto slovo, a Ak vám to nevyhovuje, tak budem sa snažiť to prispôsobiť v tom mojom nasledujúcom príspevku. Ďakujem. OK, thank you. V poriadku, ďakujem. Ešte niekto? Takže definitívne je táto rozprava uzavretá. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. A to je bod 5. Naši hostia Prosím, príďte sem. Ešte raz vás tu vítame. You're familiar with the yes. headsets? Okay. okay, we now come to item number five. Otváram bod číslo 5. Veľmi rád medzi nami vo výbore pre zahraničné veci. Vítam pána Andrew Temblera z z Washingtonského inštitútu, pán Tabler. Ste špecialista na Blízky a Stredný východ. V Sýrii ste pracovali mnohé roky. Minulý týždeň, ako ste práve si vypočuli, boli dve delegácie v Washingtone DC a v New Yorku. Diskutovalo sa aj o situácii eh, v Sýrii, najmä s pánom Gutierešom a Náš výbor sleduje podrobne politický vývoj v tých, tejto krajine. 22. oktobra Daesh ukončil okupáciu Raky, demokratické síly a globálna koalícia znova sú v, Daesh, v Rake a zvýšilo sa však riziko, že Daesh znova zautočí v Syrii, v Iraku a ohrozí globálnu komunitu. Globálna koalícia aktívne podporuje Sýriu, obhajuje, obraňuje Sýriu a spolupracuje s tými krajinami v regióne, ktorí majú protiteroristické zámery a chcú zvýšiť bezpečnosť. Takisto sa pomáha postihnutej populácie donorskou a humanitárnou pomocou. Na konferencii v, Bras- v Bruseli 4. apríla tohto roku, ktorá sa nazývala Podpora budúcnosti sírskeho regiónu, Európska únia slúbila, že prideli 9,4 miliardy eur na sírskú krízu, ktorá sa už ťahá od roku 2011. Zostáva zásadným ochrana populácie, ochrana civilov v meste Raka a v gubernáte, to znamená administratíva tohto regiónu, kde sú zraniteľní ľudia v tomto regióne. Takéto niečo sa dá dosiahnuť iba národným národnou politickou dohodou a takisto spoluprácou s OSN v Ženeve. Pozvali sme vás, pretože Máme záujem vypočuť si vaše názory na politiku v Sýrii a aké sú možné alternatívy na dosiahnutie mieru v regióne. Vítajte, ešte raz o nich sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Bolo to od vás veľmi milé, pán predseda McAllister. Ďakujem poslancom a poslankyňam Výboru pre zahraničné veci, že ste mi venovali dnes svoj čas a ďakujem aj americkej misii v Európskej únii za pozvanie. Naozaj to bolo od mne veľmi milé, že ma pozvali a že môžem e, pred vami hovoriť na tému, ktorej Spojené štáty a Európska únia aj Európa ako celok prikladajú dôležitosť, pretože majú spoločné záujmy. Budem hovoriť aj o Sýrii, ale samozrejme, že otázka znie, ako sa situácia v Syrii odráža v rôznych aspektoch a vývoji e, Blízkeho a Stredného východu, aká je americká politika v tomto regióne. Za ostatné roky sme si vypočuli zo pár dobrých správ, to znamená, že vojenská poražka ISISu alebo e, islamského štátu sa deje rýchlejšie, ako sa predpokladalo, ale skutočná poražka tejto organizácie aby zmizla ako aktér, je nepravdepodobná. Hlavný faktor, ktorý spôsobuje povstania vnútri Sýrii, v Iraku a ďalej, je, tieto povstania sú nevyriešené, ich koreň, ich eh, základ je nevyriešený. Ide tu o nedostatok demokracie, nedostatok inkluzívnosti, neexistuje právny štát, zodpovednosť za veci verejné v mnohých veciach, ktoré sa dejú v Syrii a v Iraku sú veľké demografické vlny, ktoré dokonca sa neprerušili ani počas vojny. Okrem toho sa e, pozorujeme sektárstvo, najmä sunnické sektárstvo, pretože iránsky vplyv rastie, podpora iránskej vlády a takisto Asadov režim v Sýrii, ich vplyv rastie. Zlé správy spočívajú v tom, že aj keď ISIS stráca územie, na ktorom vládne, toto vákuum sa vyplňa iránskymi milíciami a polovojenskými jednotkami iných organizácií, proasadovské sily, ktoré bojovali proti ISIS, e, sa skladajú z mnohých zložiek, McMasters, poradca OSN, odhadol pred 15 dňami, že asi 80 síl, ktoré bojujú proti islamskému štátu vo východnej Sýrii, to je taká červená škverna na mape, kde je sírska štátna vlajka, hm, kde sa tu financovanie deje e, pre iránske revolučné gardy. Prečo je to tak? Prečo je takýto vývoj? Je to dobrá otázka ale vychádza to z nevyhnutnosti. E, nemáme dostatok e, bojovníkov e, armády v Asadovom režime, preto pretože je tu mnoho povstaní, kde musia zložky armády zasahovať a sírska a armáda je v takom stave, v akom je. Iránske podporné sily podporuje ruské vojenské letectvo a potom tu vidíme túto mozaiku rozličných armád a síl na území Sýrie. Keď pozorujeme, čo sa deje a keď si všímame aj sociálne médiá, vidíme reakcie tých, eh, ktorí žijú vo východnej Sýrii a tým tí sa snažia pochopiť túto konšteláciu síl vo východnej Sýrii Niektorí utekajú do západnej časti Sýrie, kde je viac demokratických síl, pretože nechcú e, žiť v asadovskom režime. Predtým sa predpokladalo, že veľká kurdská menšina nebude sa chcieť usadiť e, pri arabských kmeňoch. Pro arabský Asadov režim bude nimi podporovaný. To bol predpoklad, ale tento nevyšiel vyhliadky na to, že po tom, čo sa porazí ISIS, bude lepšia spolupráca vo východnej Sýrii, sa takisto nepotvrdili. Teda nie je to všetko len o tom, že sa ľudia spoja proti ISIS. Situácia je komplikovanejšia. Máme tu aj vojnu v severozápadnej Sýrii, v provincii Idlis, táto pokračuje. Nedávno sme pozorovali, keď som hovoril s vašimi diplomatmi, že Turecko priamo vstúpilo do ďalšej oblasti sírskej vojny a zdá sa, že v nasledujúcich mesiacoch bude sa očakávať, že ich úsilie bude ďalej expandovať a pravdepodobne nastane vojenská ofenzíva na jar a opozičné sily v Iráne, najmä spojenci Al-Kaidy v oblasti sa zapoja do týchto šarvátok. V neposlednom rade sme pozorovali aj deeskaláciu v e, juho-západnej Sýrii. To je dobrá správa, pretože táto deeskalácia je skutočná. Sú tu však isté skupiny, e, ktoré spôsobujú vrázky na čele, či to bude naozaj pretrvávať dostatočne. Zapojenie Izraelu do konfliktu by bolo nežiaduce. Všetci z vás, ktorí sledujete tento konflikt, viete, že od leta e, národné Organizácie v Izraeli sa e, obávajú viac vojny v Sýrii, pretože sa blíži k ich hranici. Ale čo sa týka jasnejšej, svetlejšej stránky veci, dohoda o deeskalácii pomohla zlepšiť humanitárnu situáciu v tomto predmetnom regióne. To je dobrá správa. Čo sa týka humanitárnej situácie, táto zostáva hrozná. Asi pol miliónov na mŕtvych, 250 tisíc nezvestných podľa toho, ako sa to ráta. Dostávame iné čísla. Tak či tak je to veľká humanitárna katastrofa. Vyše 4 milióna utečencov v okolitých krajinách. 1 milión hľadá útočisko v Európe a 6,6 milióna ľudí je na asadovských územiach, inde v Sýrii nie, tam, kde bývajú. Sú to presídlenci pokus vysporiadať sa so sírskou krízou zostáva napätí medzi dvoma politickými procesmi. Prvým z nich je ženevský proces, teda ide o ženevské rozhovory, kde je cieľ e, ústavné zmeny, voľby, tranzícia od asadovského režimu. To asi nemusím vysvetľovať podrobne, ale máme tu aj ďalší paralelný proces. Irán, Rusko a Turecko sa rozhodlo viesť rozhovory, ktoré bežia niekedy e, paralelne so ženevskými rozhovormi, niekedy v súlade. Je to pokus e, pozvať rozličné, e, rozličných aktérov k stolu a vypracovať určité riešenie, aby sa ukončila vojna. Ako vyzerá cesta vpred na diplomatickej strane, na strane vojenského konfliktu, na strane práva Treba si e, premyslieť, ako to všetko môže skončiť a kde Európa môže zaujať svoj postoj. A aký výsledok sa prinesie. Použijem analógiu. Je to istým spôsobom niečo, ako boli naše predchádzajúce skúsenosti. Je to istá epizóda, istá scéna z filmu Späť do budúcnosti, Back to the Future. Hovorím tu o Iraku e, v roku 1990 a celkovo 90. rokoch, kedy bol režim v Bagdáte, Bagdade na jednej strane a bola autonómna kurdská oblasť na opačnej strane Iraku. Mali sme e, šítske oblasti na juhu, ktoré zastupovali väčšinu. Juh e, prevažoval mocensky. Možno takéto niečo nám pomôže predstaviť si, aký fragmentovaný obraz poskytuje Sýria. Sú tu však aj rozdiely a tie treba mať na mysli. Asadov režim je oveľa slabší vojenský, než bol režim Sadama Husajna, najmä ku koncu. A druhý veľký rozdiel je ten, že iránsky vplyv na juhu Sýrie rastie. A pri Sadamovom režime to tak nebolo, až keď sa v roku 2003 zvrhol tento režim. Čo sa týka politik, hovorím z hľadiska USA, hoci veľmi rád si vypočujem vaše názory. Ako viete, USA chce zjednotenú Sýriu, žiadna úloha pre Bašara Asada e, vo vláde. Tillerson to potvrdil v Ženeve budú minulý týždeň. Ale čo sa týka jednotlivých osôb, ktoré by Amerika rada videla pri kormidle v Sýrii, cieľom pre Sýriu je trvalo udržateľné vysporiadanie sa vojny v Syrii politicky, vytvoriť politickú rovnováhu regionálne, aby susediace krajiny, regionálne krajiny začali, e, prestali zástupne bojovať v Syrii. A potom tu treba vytvoriť Sýriu, ktorá bola, by bola bezpečná, nepoužívala by chemické zbranie, aby e, vraj sa tým udržal mier. Sýria, ktorá nebude produkovať viac teroristov. A čerešnička na torte, keď sa konečne utečenci vrátia, nebudem vysvetľovať, prečo to je také dôležité, keď sa vrátia tak to by malo byť to posledné, čo treba dosiahnuť, ale izolácia Asadovho režimu zatiaľ musí zostávať ústredným bodom západných politík. Je tu okamžitá potreba zosúľadiť sankcie EÚ a USA voči Asadovmu režimu, ktoré sú preto, že sa našli chemické zbranie a ich použitie. Máme tu organizáciu za zákaz chemických zbraní, najmä na začiatku tohto roka Sheng Shengyun ktorý viedol k americkému zásahu. Vo všeobecnosti USA hľadá tranzíciu, ktorá by sa už nedala zvrátiť, teda prechod k inému režimu v Sýrii. USA a Európa sa sústredia na stabilizáciu, na oblasti, v ktorých západné krajiny sú aktívne, keď koalícia bojuje, alebo v susediacich oblastiach, kde pôsobia zasa mimovládky alebo vládne organizácie a pomáhajú. Jednoducho západné krajiny by mali zohrávať veľkú úlohu v tomto zmysle. Na, do toho by sme mali investovať. Čo sa týka rekonštrukcie tejto krajiny, mali by sme aplikovať to isté pravidlo. Sú tu obmedzené oblasti, kde sú zastúpené západné krajiny nejakými agentúrami, mimovládkami a podobne. Čo sa udeje v budúcnosti, sú často len dohady, pretože Asadov režim Sice sa vyčerpáva, nemá dostatok zdrojov na rekonštrukciu, stráca spojencov, ale je tu možnosť, je to len možnosť, podmieniť medzinárodné fondy na rekonštrukciu Sýrie tým, že sa zmenia smerovania v zmysle uznesenia 2240. Tento politický proces ešte len štartuje, začína sa a musíme počkať, čo tento proces prinesie a potom uvidíme, ako by sme ho mohli posilniť. Ale apeloval by som na vás, aby ste sa e, popýtali u vás vo vašich vládach a trošičku potlačili túto záležitosť, presadzovali ju, pýtali sa, ako môžeme riešiť Sýriu, čo by nás uspokojilo, aký by mohol byť kompromis, aký nepripustíme, kam až ďalej, ako ďaleko môžeme zájsť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme, pán Andrew Tabler za tento briefing o situácii v Sýrii. Niekoľkí kolegovia by radi položili otázky alebo komentáre za EPP. Pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pane predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Prosím, dajte si slúchatka. Angličtina je číslo 2. Pána Tabler, ja vám chcem poďakovať za vynikajúci rozbor, ale vy ste sa nezmienil o jednej veci a ja by som rád vedel, aký je váš názor. Pán predseda spomenul to, že bola dobitá raka. Ja som nedávno bol v Rožave, prešiel som celou severnou Sýriou a viem, ako statočne kurdské milície bojovali napríklad pri opätovnom dobití kovali. A moja otázka znie následovne. Aký je podiel kurdských milícií na tomto úspechu dobitie Raky? A ako oceňujete v tejto situácii, ktorá je veľmi zložitá, vojenskú a politickú situáciu Kurdov v severnej Sýrii? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem, takže eh, najprv sa opýtajú všetci a potom odpoviete naraz. Dobre, teraz pán Voština Roza SAD. Ďakujem, pán predseda. Mám pár otázok a asi teda položím len dve. Prvá otázka, nakoľko je pravdepodobný ten mierový proces v Sýrii. Ako môžeme zmieriť strany, ktoré sú nezmieriteľné? Sú tam rôzne strany, ktoré sú v konflikte, e, sú tam rôzne sponzory, rôzne záväzky. Je tam nevidíme žiadny mier do budúcnosti. No a po druhé, akú úlohu bude hrať Rusko v Sýrii? Viete, že oni tam nie sú prítomní nie len kvôli Sýrii, ale aj kvôli Strednú východu celkovo. Takže táto účasť má alarmujúcejšie regionálne dôsledky, než by sme tam radi videli. No a v tejto súvislosti ma zaujímalo, ako Európa a USA v budúcnosti chcú predísť tomu, aby Sýria bola ďalším fiaskom, pretože tu sa, tu sa stále všetci vyjadrovali, rozhorčovali sa na tej situácii a sa zhoršuje, ale nikto s tým nič nerobil. Ďakujeme, pán Boštinaru. A teraz Bas Belder za EKR. Ďakujem. Chcem poďakovať pánu Tavlerovi za skvelú analýzu. Dobre, prepačte. Takže ďakujem. Pán predseda, Pán Tabler, to, čo ste teraz povedali o situácie v Sýrii, je teraz veľmi zaujímavé a ja by som sa chcel sredovať na Turecko, na úlohu Turecka v Idlibe. V Turecku chcel by som sa opýtať. Máme tam Al-Kaidu a mňa, ja som čítal, že Turecko a toto hnutie Al-Kaidy tam spolupracujú. Ako to vidíte? To je predsa zvláštne. Turecko je tam a spolupracuje tam s týmto hnutím Al-Kaidy? Dôjde tam k nejakému e, konfliktu, alebo sú to len takí e, gremlini, ktorí chcú ešte viacej potopiť Sýriu? No a taktiež som počul, že sírsky režim má určitý, určité vzťahy s kurdskou stranou, že by tam mohol byť nejaký kompromis, že by Damaškus oddal mm, Kurdom určitú autonómiu, autonómny región, no a možno taktiež by tam pripadalo do úlohy ako Rusko, ako spojenectvo. No a OSN eh, odhaduje, že to bude sa 150 miliárd zase postaviť Sýriu na nohy. A niektorí západní diplomati hovoria, ako sa to má zaplatiť, pokiaľ áno, tak potom tam budeme musieť môcť mať určitý vplyv a zúčastňovať sa tam na dianí. Ale ako to chcete urobiť, pokiaľ eh, Irán a Rusko taktiež si budú musieť súhlasiť. Takže je to možné dopracovať sa k takéto veľkej čiastke? Ja som, čo týka Sýrie a úlohy západu v Sýrii, dosť skeptický. Ďakujeme. A pani Lochbiller za zelených. Ďakujem, ďakujem pánu Tablerovi za vaše vyjadrenie. Vy ste hovorili o používaní chemických zbraní, ale viete, že dochádza mnohým dvojným zločinom a zločinom proti ľudskosti. Ako sa dívate na tie zločiny, ktoré spáchali islamisti a ďalší, ďalšie skupiny, ale ktoré nevykonal Asadov režim? U nás v Nemecku máme teraz dva prípady páchateľov, ktorí by mohli byť postavení pred súd v rámci všeobecnej jurisdikcie, ale Rada bezpečnosti nechce prepustiť eh, tieto prípady Medzinárodnému trestnému tribunálu. Takže čo si myslíte po nejakom prechodnom období, ako by sme sa mali postaviť k týmto vojnovým zločincom? Ďakujem ešte dvaj rečníci, pán Castaldo za FDD a potom pán Schaffhauser. Thank you, chair, and thank you also to our... Ďakujem, ďakujem aj Mám dve otázky. Pán Tabler, ja som čítal váš článok 22. septembra tohto roka na blogu 8 Gates. Hovorili ste tam o e, pobreží rieky Eufrat, ako tam sírska vláda má svoje jednotky, prekročil túto rieku a toto podrýva americkú politiku v regióne a zároveň ste povedali, že diplomatickí úradníci v Teheráne a v Rusku majú inú predstavu, že riskujú, že tam USA bude v prvom konflikte s Asadom a s Iránom aj s Ruskom. No a majú pod kontrolou takmer 70 tohto regiónu a neporazili nie len IS, islamský štát, ale taktiež riadom podporované e, islamské milície. Takže čo teraz očakávate od USA, čo týka stratégie diplomácie, ako by vyzerali nasledujúce kroky podľa vás? A druhá otázka sa týka pre prekvapivého odstúpenia e, libanonského e, premiéra Halarevi a taktiež e, k tomu, že k moci sa dostal v Saudskej Arabii nový princ. Takže aký by toto bude mať dopad na situáciu v Sýrii a taktiež ako sa k tomu postaví USA. Ďakujem, pán Castaldo, pán Schaffhauser. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ja by som chcel predložiť viacero mojich eh, námetov a čakám na vašu reakciu. Najprv ide o princíp suverenity a OSN. Ak to nie je pod zaštitou OSN, tak toto zasahovanie môže destabilizovať eh, Západ. My sami destabilizujeme náš priestor. Neho, nemyslím len intervenciu do Iraku, do Sýrie, ale aj inde. Pretože ak my intervenujeme, ak sa snažíme intervenovať eh, už pod eh, akýmkoľvek eh, to kepienkom akéhotokoľvek zámeru, či už ochrany ľudských práv, alebo hoci čoho, veľmi ťažko môžeme potom brániť iné zásahy inde. Napríklad e, moja krajina. Veľmi dobre vieme, že e, to, čo sme zažili a bránili e, v minulosti, častokrát sa z toho vykluli teroristi. Takže je potrebné sa zamyslieť nad tým, treba si uvedomiť, že za všetkým týmto je určitá myšlienka destabilizovať Asada. Áno, to vieme. Zosadiť ho. Ale na druhej strane, či účel svetí prostriedky? To je tá správna otázka. Na druhej strane, môžeme naozaj kritizovať Irán alebo Turecko, ktoré tiež zneužíva krajinu, aby zabezpečilo svoje regionálne no, zámery, alebo Rusko. Musíme sa najprv opierať o základné princípy práva na medzinárodnej scéne. Inak nemôžeme byť mierotvorcami. Toto je moja prvá poznámka. A po druhé, čo by sa nemalo robiť? Nemalo by sa hovoriť o politike demokracie ľudských práv, ak ignorujete zvrchovanosť danej krajiny. Ak Asad by mal byť stiahnutý, to je interná záležitosť Sýrie. To nie je vôbec náš vlastný problém. A nechajme teda ten proces, aby pokračoval ďalej. Predstavme si, že zajtra treba Čína, India alebo iné veľmoci, každá z nich by chcela zneužiť určitú časť sveta, využiť ju tak potom kde sa dostaneme? Takže tá základná otázka, ktorú by som vám chcel položiť na základe sírskeho prípadu, aké sú podľa vás tie mierové riešenia? mierové možnosti vyriešenia konfliktu. A teraz hovorím za seba, nie za moju politickú skupinu. Ja mám veľmi rád Kurdov, som mi sympatický, pretože je to ľud, ktorý bojoval proti islamským teroristom a podarilo sa im aj eh, získať určité úspechy a pritom ide o ľud, ktorý je eh, spojený s určitým územím, ktorý, je, ktorý pochádza z tohto územia. Čo urobíte v otázke Kurdov? Podporíte ich alebo nie? Ďakujem. Ďakujem, pán Schaffhauser. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Už nie. Takže to boli skutočne rôzne veľká škala politických názorov v našom výbore. A teraz prosím, sa vyjadrite k otázkam, ako to len bude možné, prosím. Ďakujem za všetky tieto otázky. Ja sa pokúsim ich čo najlepšie zodpovedať využitím svojich vedomostí. Čo sa týka úlohy Kurdov, v prípade Raky, oni tam hrali skutočne dôležitú úlohu a oni v podstate zobrali e, islamskému štátu toto mesto, to nemôžem poprieť, ale tá sila, ktorá SDF, Sýrska demokratická armáda. Oni teda dobili Iraku spoločne s IPG, ďalej s ďalšou koalíciou, ktorá bola v tomto regióne. No a spoločne, to je prekvapivé, možno intuitívne, boli mož- schopní spolupracovať lepšie, než sme si boli mysleli. A to si myslím, že dobrá, bože to z trochu horkosti. E, mal táto spolupráca do rôznych e, kmeňov bola taká, že tieto e, sily sa spojili a porazili islamský štát. A teraz v podstate tam máme sily, ktoré sú teda tie demokratické sily a ďalej e, taktiež s prispením zvyšku toho, čo zostalo zásadovej armády. No a to sa tam určitá disciplína, spoločný nepriateľ je porazený, islamský štát. No a teraz tie rôzne strany si určite stanovia rôzne priority v rámci politických vzťahov a bohužiaľ tu to nedokážem predvidieť, ako to pôjde. USA bude prejavovať svoju podporu, bude pre všetky podporať sírske demokratické sily, čo týka stabilizácie tohto regiónu. Budeme ich teda podporovať, budeme podporovať e, miestne rady. Budem podporovať eh, čo najskoršie voľby. No a ako to bude dlho trvať, tak to je ťažké predpovedať. Čo týka otázky toho, nakoľko je pravdepodobný politický eh, proces, tak to je zaujímavá otázka. Záleží na tom, o ktorom politickom procese hovoríte. Ja som za Sýriou zaberala asi 17 rokov, bol som na Strednom východe ešte oveľa dlhšie, a myslím si, že vo všeobecnosti sa ľudia príliš nemenia, ani vlády sa príliš nemenia, pokiaľ nie sú donútené. Takže ja neviem, čo by malo vytvoriť takýto tlak, aby Asadová vláda zmenila zásadne svoju politiku a neviem, čo by malo spôsobiť, alebo taktiež potlačiť na opozíciu, aby oni e, zmenili svoje politické smerovanie. Takže toto je výzva a ja by som nechcel, byť e, v, v situácii Štefana Misturu momentálne, v e, momentálnej situácii, za momentálnych okolností. Myslím si, že ten medzinárodný tlak funguje veľmi dobre. No a USA a Rusko, spoločne s EÚ a ďalšími, pokiaľ budeme tlačiť na rôzne strany, aby e, viedli dialog, tak možno niečo dosiahneme, ale určite to bude ťažšie, než sme si mysleli. Úloha Ruska v tomto procese. Mm, nedokážem to odhadnúť, nemôžem hovoriť za Rusku federáciu, ale môžem povedať dve veci. Pokiaľ sa stretnete s niekým z ministerstva zahraničných vecí, tak oni sú rozumní, vedia, o čom hovoria. Ja by som ja si hovorím, to sú len fajn ľudia, tých by som pozvala aj k sebe domov na barbecue. Ale keď hovoríte s niekým iným z ruskej vlády, tak je jasné, že oni majú na Syriu trochu iný pohľad a predovšetkým im ide o vojenské riešenie. Možno niekto z ruského ministerstva obrany, ale nie aj ďalších ministerstiev. Takže myslím si, že by sme sa mali posnažiť a zistiť, čo vlastne chcú, o aký výsledok im ide. Momentálne chcú vojenské víťazstvo, tlačia na to a snažia sa to prestrojiť za diplomatické víťazstvo. No ale takto to asi naďalej bude pokračovať. A sú tu špekulácie, že sa snaží a že sa budú chcieť stiahnuť. Je tu um, teraz eh, prichádzajú v Rusku prezidentské voľby, Putinov ide o znovu zvolenie, takže uvidíme. Ako môže USA predísť, pardon, spolu s Európou, v ďalšej katastrofe, Nuž napriek rôznym teóriám, si myslím, že by sme sa mali poučiť z minulosti. Americká politika v Sýrii pod Obamom bola katastrofálna, ja to nehovorím ako nejaké politické vyhlásenie, ale nemusím vám vysvetľovať, že také, takých udalostí v Sýrii, čo spôsobilo, že tam začali, začal prekvitať extrémizmus. Už, už sme to videli v iných krajinách v tomto regióne. No a ohrozuje to nielen tento región, ale aj napríklad európsku bezpečnosť. A taktiež potom mnohí tu spochybňujú Euró- e, pardon, americký záujem na európskej bezpečnosti. Ďalej kolega z Talianska. Myslím, že ste hovorili o videu, na ktorom um, e, boli um, turecké síly, ktoré odchádzali z Idlibu a boli tam v, kontakt, v kontakte s Al-Qaidou. Áno, v praxi sú tam určité dohody ohľadom pohybu v rôznych regiónoch, snažia sa tu hrať také zakulisné hry. Ja neviem, nakoľko priamo turecká vláda podporuje takéto kroky. A Mm. ale je jasné, že celkovo ten cieľ vyhodiť Asada už nie je až takou prioritou, je to stále priorita, ale nie úplne tá prvá. A tým, že Rusko tam má stále väčší vplyv, tak toto vtiahlo Turecko do konfliktu tiež z dvoch dôvodov, pretože chcú blokovať demokratické sírske sily, predovšetkým ešte ďalej aj Kurdov, ktorých vidia ako nepriateľov, a po druhé, pretože chcú bojovať proti extrémistom vnútri Turecku a chcú teraz sa do politicky dohodnúť s Moskvou. Ako to budeme robiť ďalej? Čo príde ďalej? No to je dobrá otázka. Ako to bude? No všetci sa pozerajú na Sýriu. Bohužiaľ táto krajina bola premenu, premenená v ruiny a mnoho ľudí bolo vyhnaných zo svojich domovov a každý by chcel ísť v novú budovať Sýriu, Čína, Irán a tak ďalej. Pali tu rôzne vyhlásenia, taktiež susediace krajiny. Ale samozrejme je zaujímavé, že nikto to nechce zaplatiť. Ja vám pohovorím, že USA nebude platiť za rekonštrukciu krajiny, ktorú zničila Asadová vláda, islamisti a Ruská federácia. Určite nie táto vláda. Možno budúca vláda, to nemôžem hovoriť, ale celkovo naša fiskálna finančná situácia v USA nie je úplne úžasná, takže myslím si, že by sme nechceli investovať do niečoho, čo sa nám nenavráti aspoň v podobe politického vplyvu. A myslím si, že iné krajiny taktiež premýšľajú podobne. Takže to neznamená, že to nebude pokračovať, ale mm, čo sa týka nejakých investícií, tak od toho sme dosť ďalení. Čo sa týka vojnových zločinov, to je skvelá otázka. Sú mnohé dôvody, prečo sa o tomto nehovorilo skôr a trochu jasnejšie. Mnohí si myslia, že tým, že by sa príliš skôr začalo hovoriť o vojnových zločinoch, tak by sme tým stratili možnosti alebo páky na to, ako vyhrať Asada. Takže toto je skutočne dôležitý aspekt, pretože pokiaľ chcete v tej krajine niečo zmeniť, ak chcete ho teda dostať od moci, tak pokiaľ by sme ho obvinili z vojnových zločinov, tak by sa to mohlo skomplikovať. No ale ako pokračuje vojna a tie, sú tam používané rôzne brutálne metódy, rôzne typy zbraní, tak sa zdá byť dôležitejšie, že spisy, o ktorých sa bude hovoriť o tom, ako sa vedla vojna v Sýrii, že tie musia byť otvorené. A Máme mnoho medzinárodných strán, ktoré momentálne sú aktívne v Sýrii. Takže takéto vyšetrovanie by sa mohlo týkať mnohých krajín, čo sa týka dar teda spôsobu, aký tam vedú vojnu. Tým pádom by sa museli mm, otvoriť rôzne rokovania, bolo by to komplikované. Takže prosím, vy na úrovni EÚ snažte sa dosiahnuť určité teraz sankcie za nejaké konkrétne e, vojnové zločiny. No a mnohí v Asadovom režime si hovoria, že sa to všetko vráti do normálu, ako to bolo predtým. No a myslím si, že pokiaľ by sme e, hovorili o vojnových zločinoch, tak by sme tým dali najavo, že to nestane, že sa na to nezabudne a možno by toto podporilo nejaký ďalší politický proces, ale otázka je to skôr pre právnych expertov, nie pre nás tuto čo očakávať od USA, a ako to vyzerá e, medzi e, Iránom, Asadom, Ruskom. Máme tu teda e, vraždu osadského princa a tak ďalej. Aký toto má vplyv? sily, ktoré podporujú Asada, berú územia od islamského štátu a ďalších. Keď si bližšie preštudujete takúto mapu, tak tam uvidíte, že je to v podstate taká e, mozaika rôznych síl. A toto bolo účinné v boji proti islamského štátu, že tam boli rôzne strany, ktoré bojovali proti IS. Bolo to, boli to nie len ruské lietadla, ale ruskí žoldnieri bojovali proti islamskému štátu, takže vojenské úsilie tam bolo veľmi účinné a či to bude stačiť na to, aby sa tam udržal mier v predominantne e, sunnickej oblasti, tak to neviem. Pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť e, dohodu s režimom. Takže čo môžeme očakávať od USA? Nuž, Dôvod, prečo je napätie medzi USA a Ruskou federáciou, takže Iránom a Sýriou, je hlavne ten, že po e, bombardovaní Banšehion tohto roku Trumpovou vlád, pod Trumpovou vládou. Viete, že tam boli šítské milície, ktoré napadali taktiež E, špeciálnu e, americkú základňu na severe Sýrie. Potom samozrejme ako odveta prišli, prišlo bombardovanie zo strany letectva. Takže sa tam navyšilo napätie. USA zostrelilo sírsku stíhačku, to taktiež zase vyvrcholilo napätie a potom naraz sa urychlilo rokovanie s Ruskom a dospeli vo východnej Sýrii k dohode o deeskalácii. No a tam ja tu nechcem robiť analogiu s druhou svetovou vojnou, ale pretože toto nie je to isté, ale USA a SDF prichádzali z východu a e, Iránčania a režim a Sýrčania prichádzali, pardon, Rusi prichádzali z západu a potom Rusi prekročili rieku a dostali sa do priameho kontaktu. Toto je teda určitá možnosť. Bohužiaľ, doteraz USA a Ruská federácia sa snažili skôr deeskalovať, nedostať sa do priameho kontaktu a konfliktu. A toto je teda ten vzťah medzi Ruskom a USA tam nejde len o Sýriu, máme aj iné problémy, o ktorých musíme rokovať, takže potrebujeme nejaké stabilné riešenia. Čo sa týka e, prekvapivé rezignácie libanonského premiéra Haririho, tak neviem, som prekvapený, škrabem sa za uchom, pretože máme tu politický priestor no, medzi e, Hizbaláhom a medzi politickým štátom v Libanone. A tento sa zmenšil. No a momentálne tam teda napätie, ktoré to spôsobilo medzi Hezbalahom Iránom a teda Izraelom na druhej strane. A tuto mnohí sa boja, že tam vypukne nejaká vojna. Snaď sa to podarí prekonať, neviem. Ale sírska vojna veľmi otriasa teda touto krajinou. A ako to vyzerá v Libanone, to Izraelci považujú za neakceptovateľné a chcú tam určite braniť svoje záujmy. Čo sa týka zvrchovanosti OSN, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože je tam veľký, veľká zmes toho, ako mnohé rôzne strany ospravedlňovali zásahy v sírskej vojne, takže USA kriticky, a toto bolo Obamovo rozhodnutie, sa Spojené sa rozhodli kvôli ľudským právam v Sýrii nezasiahnuť. Napr- namiesto toho v Sýrii zasiahli, aby v rámci e, článku 51 vyhlásenia o Irackej republike, aby tam bojovali proti islamskému štátu. A mnohí v rámci tejto koalície sú aktívni v Sýrii z jedného dôvodu. Sice, že Bashar al-Assad stratil kontrol nad týmto územím a susediace krajiny všetky požiadali, aby sme tam prišli, aby sme porazili tú organizáciu, ktorá prevzala kontrolu týmto strateným územím. Ale teraz je to problém, lebo táto organizácia sa svrkáva a už tam nie je žiadne opodstatenie našej prítomnosti v Sýrii. Takže toto bude teraz sa veľká otázka. Ako to tam chcete udržať? USA, ako viete, koná podľa e, svojho podľa, svoj, podľa stanov OSN a ďalších medzinárodných stanov. A napríklad vojna v Iraku bola kvôli útoku 11. septembra a teda na základe zákona o terorizme, ale v Sýrii naďalej aktívny mnoho strán, mnohé z nich, ktorá teda prichádza z susediacich krajín a Sýria, bohužiaľ, sa stala takouto nejakou bezhraničnou hrou a ja sa obávam, že pokiaľ nebude nejaká trochu inkluzívnejšia vláda v Damašku, tak bude môcť mať rozdrobenú Sýriu, ktorá nám nedokáže, ktorá nedokáže vytvoriť tú stabilitu, ktorá je potrebná. Takže toto je otvorná téma. Aby som nezabudol, čo sa týka Asadovho režimu, ak to má byť interná záležitosť, tak by to mal byť výsledok protokolárneho procesu, dokonca aj v rámci ženovských rozhovorov. Samozrejme, treba zmenu ústavy, voľby a tak ďalej. Ale Myslím si, že väčšina z vás si uvedomuje, že čo sa týka výsledku tohto procesu, politika USA a najmä mnohé európske krajiny vychádzajú zo správania zodpovednej vlády v rámci Sýrie, vnútri v Sýrii a jej vzťahu so susediacimi krajinami, jej správaniu sa jej interných záležitostí. Um, USA a Syria sa naozaj líšia, sú ako keby divergentné na svojich cestách. Treba poznamenať, že vplyv USA v arabskej Syrii nikdy e, nebol menší. Určite nebudú nikdy spojencami e, sírsky Araby, ale základná dôležitosť Sýrie je geografická, zemepisná. Analogom Washington DC je to isté tá enkláva v rámci bloku. Čokoľvek sa stane v tejto ústrednej, ústrednej enkláve, ovplyvní to situáciu na Strednom východe, na Blízkom východe. Potrebujeme zlepšiť to, ako sa zodpoveda vláda za svoje činy populácii. Nebudem ani hovoriť o slove demokracia. Myslím si, že to je ideál, ktorý ako osoba podporujem, ale zároveň si uvedomujem, že je množstvo krokov, ktoré treba urobiť, aby nás doviedlo na to niekam, na ceste k demokracii a v súčasnosti bohužiaľ nevidíme, že by Syria robila tieto kroky. Vidíme rozdielne riešenia, vidíme isté opatrenia, veľmi málo politickej vôle, na, žiad, na každej strane málo vôle pri zásahoch v Sýrii a Výsledkom má byť všezahrňajúce inkluzívne riešenie a stabilita a to zatiaľ nevidíme. S Ruskou federáciou, keď som hovoril to je jedna vec a Američania a západné krajiny sa pozerajú na veci. Inak ho budem hovoriť len za Američanov. Pre Spojené štáty stabilita je na prvom mieste a potom až ten poriadok. Ale pre Rusku federácie je to inak. Najprv treba nastoliť poriadok a potom bude stabilita. A možno sa milíme aj jedni, druhý. Možno by sme mali začať niekde uprostred, niekde spolupracovať. A potom bude ten výsledok a poriadok stabilnejší. Ale ak budeme sypať peniaze do Sýrie, to je ako sypať ich do čiernej diery, do, vrec, do vrecak ľudí, ktorí sa nezodpovedajú verejnosti za svoje činy, nezodpovedajú sa sírskému ľudu. Potrebujeme systém, ktorý je zodpovednejší, najmä tam, kde pracujú agentúry západných krajín v Sýrii. Ináč ten problém dopadne aj na nás. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Tabler, že ste odpovedali tak systematicky na všetky otázky, ktoré vzniesli naši kolegovia, kolegyne. Ešte máme niekoľko minút a chcem sa teda opýtať, či ktokoľvek iný. Pán Voštináru má slovo? Nie, nie, vy nechcete? Charles Stanok, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Iba niekoľko otázok. Za, pred piatimi rokmi ma volali naivným pretože som chcel bezletovú zónu. Vtedy to bolo vojensky nemožné, pretože Asadov režim mal e, rakety zem, vzduch a rôzne bojové systémy a nikto by si nedovolil vojensky vyhlásiť bezletovú zónu alebo riskovať lietadla, ale to bolo vtedy. Myslíte si, že by to bolo vtedy dobre, zachránilo by to stovky, tisícky životov, ak by sa nám to bolo podarilo, kým sa všetci džihadisti celého sveta rozhodli ísť do Sýrie a tam bojovať. A druhá vec sa týka Kurdov. Ja som súčasťou kruhu priateľov Kurdov a veľmi ma znepokojuje to, čo sa im deje. Re- referendum o nezávislosti. Amerika neurobila veľa v Iráne, sú tu šítske milície, je tu bagdadská vláda. Obávam sa tohto vývoja, ak ISIS bude porazený v tejto lokálnej, tejto lokalite, v tomto regióne, aký to bude mať dopad na prirodzeného spojenca Ameriky pod tureckým vplyvom, aká budúcnosť čaká Kurdov v Sýrii a v susediacom Iraku? Kto uzná im právo konečne na vlastný štát. A myslíte si, že týmto spôsobom sa dá vyvinúť tlak na Asada, aby sa vytvorila akási federálna Sýria, ktorá by umožnila seba určenie kurdským regiónom? Ďakujeme vám, pán Tenok. Ďalším rečníkom, pán Freund. Ďakujem pekne za slovo. Rád by som nadviazal na niečo, čo ste povedali politika Baracka Obamu v Sýrii. E, nepovedali ste, že to bolo katastrofálne, ale ste to iste tak mysleli, mali ste to na mysli a asi ste sa odvolávali na tú politiku červených línií, ale asi aj na iné prvky. Sledoval som e, dôkladne to, čo sa vtedy dialo. Čo by bol mohol býval urobil, urobiť, vtedy v tej politike červených čiar, ktorá nikde neviedla, čo sa vtedy mohlo udiať, to je veľká otázka v súvislosti s faktom, že Američania už jednoducho boli unavení, nechceli sa nechať vtiahnuť do ďalšej vojny na Blízkom a Strednom východe, e, ako to bolo v Afganistane, stiahnuť sa z Afganistanu, nestiahnuť, takéto niečo už nechceli. V ďalšej krajine čo si myslíte o tejto politike? Ďakujeme, pán Froen. Ešte niekto? Nie tomu tak a preto dávame slovo pánu Tablerovi. Ďakujeme. Je to skôr ako pozerať sa do kryštálovej gule, dozadu, dopredu, ale dobre skúsim. Čo sa týka bezletovej zóny, boli obdobia v sírskej vojne, kedy by bola bezletová zóna, určite zachránila životy. Nepochybne, dokonca aj pred ruskou intervenciou, sírske letectvo útočilo na pozície, opozície, na nemocnice, na pekárne. To by sa nestalo, takto by sa zachránili niektorí ľudia, ale problém, dva problémy, ktoré boli ťažkou váhou pri takomto typu zásahu. Politické prostredie na, v oblastiach, ktoré ovládala opozícia, bol, bolo to fragmentované a to nebolo prekvapujúce, keď si vezmeme to, ako rozdelený politicky aj vojensky boli ľudia žijúci na týchto územiach, ale bezletová zóna nad Sýriou alebo časťami Sýrie by bolo určite zabezpečilo istý stupeň humanitárnej ochrany bolo by to slúžilo ako základňa politického procesu, aspoň v tých oblastiach, kde by bola bývala vyhlásená. Ale ja som skeptický, ja si nemyslím, že sa nám by nám akýmkoľvek spôsobom bývalo podarilo vyriešiť sírsky problém. Je to veľmi ťažký oriešok, ťažký problém pre USA, ale na niektorých územiach to bolo možné. Či, to, či by to bolo bývalo fungovalo, ako, aký by bol výsledok vojny, to ťažko povedať. To naozaj neviem. Nestalo sa to. A čo teraz vieme je, že politika, podľa ktorej sme šli, a tu teraz hovorím o Washingtone, o politikách prezidenta Obamu, vieme, že to viedlo k súčasnej situácii, k tomu, že USA má zodpovednosť spolu zodpovednosť, nie len čo sa týka humanitárnej situácie, ale ako sa expandovali organizácie ako ISIS alebo Al-Qaeda v takto vytvorenom prostredí, ale od začiatku povstania vo všetkých oblastiach Sýrie, a tu hovorím z amerického pohľadu, teroristické organizácie jednoducho rástli. Od začiatku konfliktu sa pridávali noví a noví teroristi, takže sa nám podarilo vytvoriť túto sektárskú vojnu, čiernu dieru, regionalizovanú vojnu mozaikovú, ktorá viedla k devastovaniu sírskeho ľudu a v konečnom dôsledku oslabila určite americko-európske vzťahy. A to nie je žiadne prekvapenie. Úloha Kurdov. Jeden z veľkých problémov a aj kritika, ktorá sa zasypala na americkú politiku, bol záväzok kurdským demokratickým silám v Sýrii. Je veľa dôvodov, že tento záväzok vznikol. Spojené štáty sú spojencom Turecka, mm, Turecko je členom NATO, je to veľký, veľký, veľké aktívum pre Spojené štáty a tieto sily sú akýmsi povrchovým de- dekoračným prvkom a USA podporovalo SDF proti Turecku, teda to, Turecko si to neželalo, ale americká pomoc Kurdom pokračovala, demokratickým Kurdom, a potom Turecko sa priklonilo k Ruskej federácii kvôli tomu, že Američania podporili Kurdov. Myslím si, že USA napo- bude podporovať e ISDF, aby vznikla stabilizácia. Ale situácia sa nám komplikuje pretože máme kurdský ľud ako celok, ale kurdi sú politicky rozdelení na frakcie. A myslím, že najťažšie, najťažšia časť kurdskej politiky je, ako ju zosúľadiť so západnou politikou, s americkou politikou, ako vložiť tú kocku kurdského lega do celého obrazu. IPG ideológia je zložito e, zosúľaďovaná so Spojenými štátmi, ale táto organizácia naozaj vložila úsilia do porazenia e, ISISu a sírsky ľudia naozaj to tiež veria, e, vedia a sú vďační Kurdom. Čo sa týka Asada, Asad, podobne ako ktokoľvek iný, v regióne reaguje na metódu cukru a biča. Viem, že to je klišé, ale jedna vec, ktorú si všímam pri sírskej politike, aj keď sa mení, je, že nikdy nerobíme cukor a bič. Buď e, len dávame bič alebo len med a potom sa nám nepodarí e, nikam sa dopracovať. Pozitívny výsledok v, Spojenom, v Spojených štátoch je, že sa e, niečo ukazuje, smerom k stabilizácii krajiny. Všetky tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, by sme mali používať, ale rozumnejšie. Máme vytýčenú politiku, prezident ju vyhlásil, sírska politika súvisí s politikou voči Iránu a počkáme, ako táto politika zafunguje. Dôraz Spojených štát, Spojené štáty kladú na to, aby sme vstúpili do novej fázy a tam by sme uvideli, ako konkrétne Irán, ale aj Sýria e, aplikujú novú stratégiu. Čo sa týka pána prezidenta Obamu a červených čiar. Počas vojny bolo niekoľko kryžovatiek, ktoré viedli k tejto kalamite. Ešte predtým, než sa prijala politika červených čiar, v lete 2012 sa zorganizovala sírska opozícia, dokonca armáda vznikla, ale chýbalo rozhodnutie pre regionálnu alianciu urobiť to bez nás. A potom, keď Spojené štáty znova zasadli k rokovaciemu stolu, tak peniaze sa presypali inám, e, konflikt opozícii v Sýrii sa zvýšil. Niektoré nie všetky, ale niektoré tie peniaze skončili v rukách skupín, ktoré sa považujú za extremistické. To bol nešťastný vývoj, že sa tu takto finančne vyvinulo, ale mali sme to očakávať, pretože regionálne skupiny sa zachovali inak, ako sme si predstavovali, ako to by sme to urobili my. Zároveň sa prijalo rozhodnutie e, dať tu je to červené čiary, vytyčiť ich a toto rozhodnutie e, veľmi rýchlo po vytyčení červených čiar myslím, že to bolo v auguste 2012, Asadov režim podľa amerických tajných služieb po, Asad používal chemické zbranie v nízkych koncentráciách a potom zvyšoval koncentrácie, aby zistil, či sa to dá detegovať, či sa to dá zistiť. A teraz sme v novembri 2012 a až do marca 2013 eh, hovorca Obamovej administrácie administratívy verejne povedal, že červené línie prekročil a potom prezident medzi marcom 2013 a incidentom v auguste 2013 nechcel zatiahnuť americkú verejnosť do vojny a neviem, či to bolo správne. Sú k tomu rôzne teórie, niektoré súvisia s tým, že nechcel použiť vojenskú silu, niektoré ktorí hovoria, že zároveň sa rokovalo s Iránom a proto mali Američania kvôli tomu zviazané ruky, ale to, že prekročenie e, tej, tej hranice, ktorú si sami USA stanovili, vyautovali USA zo situácie a USA nemohli už potom efektívne zasiahnuť do sírskej vojny. Takisto to oslabilo pozíciu voči spojencom na východe a to, že Američania boli takýto nerozhodní, oslabilo aj e, všelijaké dohody, ktoré boli v regióne. A je zaujímavé a veľmi nečakané, že tá červená čiara, tá hranica, bola napokon rešpektovaná počas prezidenta Trumpa, jeho obdobia voči Syrii. A myslím si, že to bolo preto tak, lebo prezident si uvedomil fakty, ktoré pred neho postavili a využitie vojny sily v Sýrii, po tom, čo Rusko vstúpilo ničivým spôsobom do veci, prezident sa jednoducho nahneval, rozčulil sa a viedlo to k vojenskému štrajku. A ako vieme, táto červená čiara teraz sa rešpektuje, trvá sa na nej táto hranica a či sa používajú chemické zbraje, zbranie, e, to ešte sa bude dokazovať Spojené štáty mohli ovplyvniť to viac, ak by boli pozornejšie na niektorých kľúčových kryžovatkách sírskej vojny. Ďakujem vám. Kolegyne, kolegovia, nikto nemá k tomu už e, žiadnu poznámku. Potom poďakujeme pánu e, Tablerovi, že prišiel do výboru pre zahraničné veci dnes popoludní. Ďakujeme za všetky informácie. Ste naozaj odborníkom. Želáme vám veľa šťastia vo vašich budúcich povinnostiach Kolegyne, kolegovia, navrhol by som, aby sme týmto do štvrt na šesť úkon, prerušili naše zasadnutie a potom budeme hlasovať o, o dohodnutom, čo je na programe. Takže vidíme sa o štvrť.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

Dámy a páni kolegovia, chcel by som teraz otvoriť bod 7. Poprosím, usadte sa, budeme hlasovať. Tí, čo tu nemajú čo robiť, poprosím, odíďte z miestnosti, pretože začína bod 7, výročný Výročná informácia k spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike. Spravodajcovia sa vyjadriť nechcú, takže začneme hneď hlasovať. Pán Nart, nech sa páči, sa chce vyjadriť. Pán predseda, mám jeden ústny pozmeňovací návrh, ktorý je k bodu k bodu 249 ohľadom situácie v Kolumbie. Tam nepotrebujeme nie len zabezpečiť podporu v prospech mírového procesu v Kolumbie, ale takisto aj pokiaľ ide o narkoobchod alebo obchod s mamými látkami, tam by sme potrebovali zabezpečiť to, aby sme im ich podporili v boji proti tomuto, tejto pliage. A tak ako to bolo povedané, je to čierna kapitola ich histórie a teraz chcú aj eh, príslušné orgány sa zapojiť do tohto boju proti eh, obchodu s omamnými látkami. Takže ja chcem podporiť článok 249, ktorý... Toto je potrebné pre budúcnosť Kolumbie, pre stabilizáciu regiónu, budúcnosť Kolumbičanov a žiadame, že všetky aktíva FARC, e, ktoré boli získané z obchodu s drogami, budú použité na to, aby boli odškodnené obeti tohto konfliktu a taktiež žiadame, aby boli poskytnuté plné informácie ohľadom siete e, predaja drog, aby sa mohlo bojovať proti týmto kriminálnym kartelom. Toto je môj ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem. Well, as you know, I love surprises. Milujem prekvapenia. ale využíme to prekvapenie čo najlepšie. Prosím, ozýva sa hlas zo sály bez mikrofónu. Odpoveď na túto intervenciu. Hovoril som s pánom tom a z jeho pôvodne predloženého pozmenujúceho návrhu by som mohol podporiť vetu, posilňuje podporu mierového procesu v Kolumbii, ktorý je rozhodujúci pre budúcnosť Kolumbíčanov a stabilizovanie v regióne. Táto vet, túto vetu môžem podporiť a takisto by som mohol podporiť. EP žiada, aby všetky aktíva FARC vrátane výnosov spašovania drog boli použité na odškodnenie obeti konfliktu. Takže navrhujem aby sa prijali takto pozmenené návrhy, aj keď sa mi tento postup nepáči. Je to v poriadku takto ústne oznamené? Je to v poriadku? A pridá sa to k kompromisu 13a. Ďakujem pekne, že chápete. SAD, liberáli, samozrejme, ostatní. Takže pokračujeme a budeme hlasovať. Kompromis 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 2. Za, proti, zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 35. Kto je za, proti, zdržal sa? Overíme si to elektronicky. Otvorím elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 28 za, 8 proti. Kompromis 3 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 4, kto je za, proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromis 5, kto je za, proti. Zdržal sa. Schválené. pozmeňujúci návrh e, číslo 95, dve časti. Prvá časť, e, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Overíme si to? Dobre. Prvá časť. Otváram elektronické hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Druhá časť. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 113, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to aj tu. Elektronicky zahajujem hlasovanie. Zatváram hlasovanie zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7a. Ústne pozmeňujúci návrh číslo 1. Za, proti, zdržali sa, schválené. Áno, a dostávame sa teraz ku kompromisnému návrhu 135 za proti zdržali sa. Schválené 136 za proti zdržali sa. Zamietnuté. 142 za proti zdržali sa. Tu budeme musieť overiť. 142. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram. Hlasovanie zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dostávame sa ku kompromisu 10. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11, to je za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 12, to je za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 13, kto je za? Nie, prepačte. 222, pani Valtmas, to je za, proti zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si to. otvárame elektronické hlasovanie. Zatváram hlasovanie, bolo to schválené. ...224 pani Lezník, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 226 to je za, proti, zdržali sa. Schválené. 227, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to. 227, otváram elektronické hlasovanie. Zatváram hlasovanie. To bolo schválené. Kompromis 13. Kto je za, proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme k 242. Pani Valtmas, to je za, proti? Zdržali sa? Overíme si 242. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 13a. Vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu. 13a za. Proti. Zdržali sa. Chválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa. Schválené. si návrh číslo 14a. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 264, pán Mezevič, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 256 odpadá, 262 predá, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 15, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17, za, proti, zdržali sa, schválené. 299, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 336. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 338. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 341 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa. Overíme si 21. Zahajujem hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Kompromis 22. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 23. Za, proti, zdržali sa. Schválené. A podostávame sa k 377, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodné úvodné ustanovenia alebo citácia 6.1 za proti zdržali sa schválené, 2 za proti zdržali sa schválené. Overíme si to kľudne. Úvodné ustanovenie číslo 2. Otváram elektronické hlasovanie. Traja kolegovia nám chýbajú. Dvaja, jeden. Dobre, tak končíme hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Úvodné ustanovenie číslo 4. zaproti, Zdržali sa. Schválené. Vzhľadom k tomu, že kompromis 20 bol schválený, tak nemusíme hlasovať o stanovisku výboru pre rozpočet a hlasujeme teraz o celkovom takto pozmenenom texte upravenej verzii, takže zahajujem hlasovanie. Jeden kolega nám chýba a končím hlasovanie. Bolo to schválené. Prosím, pani Lezing, takže mene naše skupiny, my sme spísali menšinou správu a už sme ju zaslali na sekretariát. Thank you, Ms. Lezing. Ďakujeme, pani Lezing. A teraz prichádzame k bodu 8. Výročná správa o vykonovaní spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. Spravodajcom je Michal Gáler. Chcete sa k tomu vyjadriť? Nie vôbec, takže môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu. tak. tu je kompromis číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 36 eh, v dvoch častiach pardon, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. A teraz 37, pani Lozing, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť proti, zdržali sa schválené. 39. Pán Picula. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa. Schválené. A teraz pozmeňovací návrh číslo 49. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti zdržali sa schválené. 63 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, rovnako schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Ak je to schválené, tak Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2 za proti zdržali sa schválené. Ústny pozmeňujúci návrh za proti zdržali sa schválené. Kompromis 7 za proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 83 za proti zdržali sa schválené. 84 za proti zdržali sa schválené. 8 za proti zdržali sa schválené. A ideme k 84. za, proti, zdržali sa. Pardon, 94. schválené. 95 za, proti, zdržali sa. Schválené. 96 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa. Schválené. Pardon, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 a 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa, zavolené. Kompromis 9 za, proti zdržali sa schválené. 114 zase v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti zdržali sa to si overíme elektronicky. Zahajujem hlasovanie, teraz uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté 115 za proti. Zdržali sa schválené. 116 za proti, zdržali sa schválené. 117 za proti, zdržali sa. To musíme overiť. Elektronicky 117. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa. Schválené. 119 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa. Schválené. Sto za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 132. Zdržali sa, schválené. 183 odpadá. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 100, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 141 za proti a, a takisto aj kompromis 142, ako takisto aj pozmejúce návrhy. Za proti zdržali sa zamietnuté 143 za, proti zdržali sa zamietnuté 144 za, proti zdržali sa zamietnuté 146 za, proti zdržali sa zamietnuté 47 za, proti zdržali sa Schválené. 145 za, proti, zdržali sa, schválené. 148 za, proti, zdržali sa, schválené. 149 za, proti, zdržali sa, schválené. 150 za, proti, zdržali sa, schválené. 151 za, proti, zdržali sa, schválené. 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 154, 150 až 157 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 158 až 163 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmejúci návrh 184 a 185 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa. 198 za, proti, zdržali sa schválené, 79 a 200 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 201 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 204 za, proti, zdržali sa sa, zamietnuté 204 za, proti, zdržali sa. Pardon, 203 musím ešte overiť. To bolo schválené. 205 za, proti, zdržali sa. Schválené 206 až 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 209 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 209 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Dostávame sa 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 220 za, proti, zdržali sa, schválené. 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 223 schválené, 224 za, pro, teda dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16, za, proti, zdržali sa, schválené. 235 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 238 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 237 za, proti, zdržali sa. Schválené. za, proti, zdržali sa. Schválené. 239 za. Nie, 239 odpada. Škoda, bol to výborný návrh. 240 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 241 za proti zdržali sa schválené, 242 za proti zdržali sa schválené, 243 za proti zdržali sa schválené, 244 za proti zdržali sa zamietnuté, 245 za proti zdržali sa schválené, 246 za proti zdržali sa schválené, 247 za proti zdržali sa zamietnuté, 248 za proti zdržali sa schválené, 249 za, proti, zdržali sa schválené. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté zdržali sa, zamietnuté 256, za proti zdržali sa schválené 154 za, proti, zdržali sa. Schválené. 157 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Schválené. 266 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Schválené. 279 285 za, proti, zdržali sa. Schválené 280 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 281 za, proti, zdržali sa. Schválené 282 za, proti, zdržali sa. Schválené 273 za, proti, zdržali sa. Schválené 284, za, proti, zdržali sa. Schválené. 19 za, proti, zdržali sa. Schválené 286 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A dostávame sa k citáciám, úvodným ustanoveniam. Jednotka za, proti, zdržané, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Trojka, dva, proti, zdržali sa schválené. Štyri, dva, proti, za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa schválené, 7 za, proti, sa schválené, 8, 2 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa schválené, ústny pozmeňujúci návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz môžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu o správe v tomto upravenom znení. Zahajujem hlasovanie. Všetci hlasovali? Schválené. Slava bola schválená. Ja blahoželám spravodajcovi. Pani Lozing, nech sa páči. Máte slovo. Minority report. No. Takže moja skupina napísala um, minoritnú správu a odoslala ju sekretariatu. Hi, Vielen Dank, Frau Lösing. We then come to item number... pani Lozing. Teraz bod 9. Stanovenie nástroja, ktorý prispieva k stabilite a mieru. Slovo dostane spravodajkyňa Anuta Žon, aby nás oboznámila s interinstitucionálnymi rokovaniami. Áno, Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Chcel som vám povedať len toľko, že obidve požiadavky, ktoré sme chceli e, vyrokovať na trialógu, boli zachované a sme spokojní týmto dvom bodom, na ktorých nám záležalo. Takže stanovisko Európskeho parlamentu bolo uznané, obzvlášť aj na základe spoločného vyhlásenia, ktoré bude pripojené k tomuto textu zo strany Rady Komisie parlamentu, ktorá sa týka neuvyužívania nástroja na podporu stability mieru a takisto rozvoja, aby sa z toho financovali tieto činnosti. Takže my sme spokojní, podarilo sa nám to dosiahnuť na základe toho, čo sme chceli dosiahnuť na začiatok. Ja som teda spokojný a chcem poďakovať celej skupine za dôveru. Thank you, Ďakujem, Anu. Ďakujem za vynikajúcu prácu ako spravodajca. Bolo to, bola to ťažká tematika, ale mali sme naozaj veľmi dobré rokovania, najmä s radou. Môžeme ísť ďalej s hlasovaním? Nikto nechce nič k tomu už povedať. Takže už len jedno hlasovanie. Hlasujte, prosím. Tridsaťšesť z 36 prítomných hlasovali, končím hlasovanie. Prešlo to 27 za, 7 proti. Hlasovanie na plenárke 29. a 30. novembra, hlasovanie v decembri, podpory a publikácie v Vestníku v januári. Takže teraz bod 10 rôzne, nikto nemá nič. Ďalšie stretnutie bude 13.11. o polu 8. v Štrasburgu. Týmto končím schôdzu. Želám pekný večer.